C'est pas bien. Euh, D'accord. Mais ça, ça a bien bien tourné. ¿Cómo te aguantas? Yeah, that is exactly. and en, en sak som jag tänkt El presidente. Dichiaro ripresa la... Týmto vyhlasujem schôdzu zo 16. apríla 2017 za otvorenú zo 6.4. Zajtra budeme oslovovať Medzinárodný deň, ktorý je venovaný mladým, ktorí sa zaoberajú otázkami technológií a komunikácie. To je iniciatíva, ktorá má za cieľ podporiť mladé ženy, aby